pravidla 78 parlamentného rokovacieho poriadku sme e, zároveň požiadali o podpis nariadenia, ktorý súvisí s Európskym fondom pre udržateľný rozvoj, ktorý je schválený takýmto spôsobom bežným legislatívnym konaním. E, oznámenie o tejto téme bude uvedené v oficiálnom vesníku po závere tejto schôdze. Ďalej výbor Envy